právny štát a demokratické hodnoty. Ďakujem pekne. Predseda. Ďakujem pekne, pán komisár Almunia. A v závere e, predložených 5 e, návrhov uznesenia za jednotlivé politické skupiny za EPP, za ALDE, za slovných socialistov a demokratov a čísla teda týmto rozpráva. Teraz e, bude rozpráva k situácii žien v Afganistane a Pakistane. Takže najby som teraz dal slovo pánovi Tanokovi na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia žien v Pakistane a Afganistane je naďalej veľmi vážna, pretože e, násilie páchané na, ženám, na ženách e, je plne bežné žiaľ. A však okrem toho ešte je dokonca aj tolerované príslušnými orgánmi. To znamená, že je potrebné riešiť alebo poukazovať na to, že vláda musí jednoducho postupovať proti tomuto násiliu, pretože to nesmie zostať nepotrestané. Takisto v Pakistane sa takisto uskutočňujú aj e, mrzačenie plavných uranov a podobne. Tieto, jednoducho tieto e, zločiny musia byť potrestané. Musíme teda e, aj tlačiť na Afganistane Pakistan. Takisto aj právo šaria prakticky umožňuje aj popravu tehotných žien. No, toto musíme absolútne odsúdiť pretože to je naozaj ešte aj proti medzinárodným deklaráciám OSN oblasti ľudských práv. E, napriek e, tomu, že je množstvo technickej pomoci zo strany EÚ, devčatá a ženy stále majú veľký problém dostať vzdelávanie a taktiež e, sú diskriminované z hľadiska prístupu k vzdelávaniu. Tiež rodová rovnosť nie je možná. Takisto ženy nemajú žiadny vplyv na tvorbu legislatívy alebo nemajú žiadne miesto v súdnictve a podobne. keď je potrebné náš, nájsť riešenie ešte predtým, než odtiaľ odídu posledné vojska NATO, ktoré tam e, zabezpečujú bezpečnosť. Takže myslíme si, že je potrebné, aby táto vláda prijadla príslušné opatrenia, ale Európska únia by mala viac pomôcť týmto projektom, ktoré podporujú práva žien v týchto dvoch krajinách. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz následuje pani Geringer de Odenberg na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Je, zdá sa, že je to neuveriteľné, že v 21. roku sú ešte nejaké krajiny, ktoré úplne eliminujú ženy z hospodárskeho verejného života. Avšak v Afganistane a Pakistane sa ocitajú, ocitajú ženy na okraji spoločnosti, pričom nemajú žiadnu možnosť sa eh, vzdelávať, eh, budovať svoju, svoju budúcnosť a podobne neustále sú sankcionované a, sankcie a trestanie týchto žien sa deje každodenne, odkedy Situácia v Afganistane sa zlepšila od e, pádu Talibanu, ale v Pakistane sa situácia žien zhoršuje e, práve kvôli rôznym diskriminačným e, zákonom, ktoré ženy diskriminujú. Preto musia byť eh, práva žien, um, alebo jedným z prv, eh, základných práv žien v oboch týchto krajinách musí jednoducho byť právo na dôstojný život, vrátanie bezpečného života, bezpečného života v školách, eh, na pracovisku. A práve keďže Európska únia pomáha v tejto oblasti, tak našou povinnosťou je nielen odsudovať niečo, ale musíme tiež žiadať porodovej rovnosti alebo rovnakom zaobchádzaní s mužmi a so ženami. Predseda, ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz nasleduje pán Romeva Irueda na dve minúty po tejto tzv. konferencii o Afganistane v roku 2001, ktorá vytvorila základ pre partnerstvo medzinárodným spoločenstvom a Afganistanom, je pravda, že niektoré výsledky boli dosiahnuté alebo určitý pokrok bol dosiahnutý pre ženy. A sú tam 4 milióny detí, ktoré, žien, dievčat, ktoré chodia už do školy, aj dokonca na strednú školu alebo na vyššie vzdelávanie. A takisto 25 eh, členov parlamentu eh, sú ženy, avšak si Situácia ešte stále je e, nedobrá v oblasti detí, stále je tam veľmi vysoká umrtnosť. E, takisto ženy sú veľmi často predmetom e, domáceho násilia, obchodovania, nútených manželstiev, nútených tehotenstiev a podobne. Keď dievča používa prakticky ako platovný prostriedok za rôzne zločiny a podobne takisto takisto často sú ženy, dievčatá diskriminované zo, zo strany Talibanu. Toto je niečo, čo musíme, na čo musíme reagovať a práve preto sme požiadali aj príslušné bezpečnostné zložky, aby konali a zabezpečili právny, právo a poriadok a zabezpečili ochranu žien a dievčat pred zneužívaním a diskriminovaním. A tiež neslobodno zabúdať na to, že ženy musia byť aj vedúcimi osobami v organizáciách e, a podobne, pretože tvoria vysokú, vysokú bezpečnostnú zložku v sebe nesú. Taktiež je tu aj obava z toho, že v niek- niektorých regiónoch e, v Pakistane postupujú podobne ako v Afganistane. Čiže v Pakistane takisto sa zhoršuje situácia a majú tiež e, ústavu od roku 1973, ktorá vlastne bola, e, ktorej sa vzdali a tiež tam je potom možné diskriminovať na báze pohľavia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Murphy. Ďakujem pekne, pán predseda. Už 10 rokov sa používa a, táto situácia ako určitý argument, avšak situácia žien je skutočne strašná. Je tu negramotnosť, iba 5% mladých žien môže ísť do, sekund- do strednej školy, čo je pre Taliban síce dobre, ale je to skutočne strašne málo od 60 do 80 manželstiev sú vynútené a ženy sa stiažujú na domáce násilie. Ide tu o skutočne nebezpečné miesto pre ženy. Pokiaľ ide o mladú ženu Golnás, celkom jasne treba povedať, že bola znásilňovaná členmi rodiny, bola tehotná a dokonca sa dostala do väzenia za to, že bola neverná. Teraz sa dostala z väzenia, hoci mala byť vo väzení až 12 rokov Polovica žien vo väzení sa v takejto situácii dostalo práve z podobných dôvodov. Táto situácia je skutočne vážna a západné krajiny musia pomáhať mimovládnym organizáciám aj občianskej spoločnosti v tejto krajine. Ďakujem pekne, pán Murphy. Teraz dostane slovo pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme tu aj o Afganistáne a Pakistáne. V oboch krajinách musíme povedať, že máme aj pozitívny vývoj, napríklad v Afganistáne. Napríklad ženy mohli mať vysoké posty. Pani Gulnas, ktorá bola znásilnená a ktorá sa dostala do väzenia a bola omilostená, to je takisto dobrý znak. <clears throat> Potom je tu ešte aj zákon na ochranu žien, to sú všetko pozitívne veci, ale v oboch krajinách je ešte stále obava z toho, ako sa situácia môže vyvíjať. Napríklad v Afganistáne je rozšírené domáce násilie, ale aj v Pakistáne. V Afganistane ešte stále sa konajú ukameňovania žien za to, že sa prevenili proti sociálnym noriem. Ešte stále tu je veľa vražd z, z če- vykonaných z rodinnej česti. Toto treba celkom jasne odsúdiť. Ďakujem pekne, pán Preda. Teraz dostane slovo pani Nikolaj. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento návrh uznesenia sa týka dvoch krajín, v ktorých sú odlišné skutočnosti, pokiaľ ide o situáciu žien. Avšak toto uznesenie obsahuje aj spoločné prvky, ktoré spájajú obe krajiny. Je tu dramatická situácia, pokiaľ ide o zrovnoprávnenie rodov a predovšetkým násilie páchané na ženách. Zbudzuje to skutočne obaj, predovšetkým, čo sa deje v Pakistane. Musíme však povedať, že v Afganistane sa dajú zaznamenať určité pozitívne zmeny, aspoň pokiaľ ide o zákony. Nová ústava v Afganistane explicitne počíta s rodovou rovnosťou, zákon z roku 2009, pokiaľ ide o boj proti domácemu násiliu, toto bolo prijaté a ja si myslím, že aj predstaviteľ, predstav, ženy v spoločnosti a v úradoch situácia sa zlepšila, ale treba dávať pozor, pokiaľ ide o sťahovanie jednotiek z Afganistanu, pretože za týchto okolností jednoducho to, čo sme získali za ostatné roky, sa môže stratiť. Toto riziko tu je a preto musí Európska únia spoluprácu a programy v tejto oblasti posilniť a zlepšiť, aby sa táto dobrá situácia mohla aj naďalej lepšovať. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz dostanú predstaviť, e, slovo predstaviteľa politických skupín, pán posel. Vážený pán predseda, obe krajiny sú odlišné, hoci sú susedské krajiny, ale väčšie sú ešte rozdiely v rámci týchto krajín. Pakistán mal predstaviteľku vo vláde ženu e, skôr ako Nemecko. Afganistan však má aspoň určité guvernérky, ale v oboch krajinách sú regióny a oblasti, kde ženy ešte stále nemôžu chodiť do školy a nemôžu sa ani k lekárovi. A tieto jasné rozdiely v jednotlivých krajinách môžeme odstrániť iba trpezlivými reformami a žiadnou ideológiou. A preto si myslím, že e, naša snaha pomôcť Afganistanu stroskotala, pretože sme sa vychádzali z myšlienky, kde sme chceli preskočiť tisícročia. To jednoducho nie je možné, to sa nepodarilo v Európe a to sa tam nepodarí už vôbec. Musíme si zvyknúť jednoducho na to, že tieto krajiny majú svoj vlastný vývoj a že trpezlivosť a udržateľná podpora je to, čo potrebujú. A nemôžeme im pomáhať nejakým nasadením armády alebo stlačením gombíka. To sa nedá. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz dostane slovo pani Senisin. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa Reutera je Afganistan krajina, ktorá je prvá, kde sa porušujú e, práva žien. Tretie miesto tejto, v tomto rebríčku má zase Pakistan. Je tu absolútna zhoda, pokiaľ, podpora, pokiaľ ide o vraždy z česti a aj prístup štátu je rozporúplný, pretože jednoducho náboženstvo ako keby zbavovalo tieto ženy ľudských práv. Polovica žien vo väzeniach v Afganistane sa tam dostali kvôli morálnym kriminálnym skutkom. To znamená, že ušli od manželov alebo podobne. 90% žien v Afganistane bolo, je znasilňovaných, sú utláčané alebo ich psychicky vydierajú. Situácia žien v Afganistane sa trochu zle, sa nezlepšila, práve naopak sa zhoršila. Zákony, ktoré boli prijaté, ešte zhoršili agresiu mužov na ženy a mali by sme to jasne pomenovať a odsúdiť. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Senusin. Teraz má slovo pani Ojuland na jednu minútu. Zdá sa, že pani Ojuland tu nie je, tak dostávam slovo pani Veržia. Ďakujem, pán predseda. Opäť raz sme svedkami toho, že v týchto dvoch krajinách sa situácia v oblasti práv žien veľmi zhoršuje. Tieto krajiny žiaľ vedú v rebríčkoch porušovania ľudských práv a taktiež v znásilňovaní žien, ako už kolegovia spomenuli presnejšie. Nemyslím si, že prítomnosť spojeneckých zložiek v Afganistane pomohla ženám vôbec. Tieto vojenské zložky e, celkovo možno zlepšili situáciu v krajine, ale musíme vyvíjať tlak na tieto krajiny, aby sa veci hýbali ďalej. Máme predsa dohody o partnerstve, mali by sme ich využiť a nasmerovať vývoj správnym smerom. Prospech občianského obyvateľstva v záujme dodržovania ľudských práv a demokracie snažme sa ponaučiť z našich chýb z minulosti, napríklad z krajín Magrebu, a snažme sa o to, aby tieto doložky o ľudských právach neboli iba prázdnymi slovami. Ďakujeme pani kolegyňa Verži. A teraz má slovo pán Paška. Slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Postavenie žien v islamských krajinách je komplikované pretrvávajúcimi náboženskými zvykmi a tradíciami

a rozhodujúcim spôsobom bojovať proti obľudnosti zvykov z minulosti. ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Mali ste 1,5 minúty, pán kolega Paška. Teraz ročníci v mene politických skupín e, tých sme uzavreli a teraz e, samostatní rečníci, neskôr pani Korhola. E, vážený pán predsedajúci, E, rozširovanie e, násilie na ženách e, a veľmi brutálnych činov napríklad na ženách sa neustále šíri. Tieto krajiny sa označujú za islamské krajiny a dodržiavajú zákony šárie a tie vedú k tomu, že napríklad žena, ktorá bola znásilnená, je vlastne sama odsudená za takýto čin je to porušenie ľudskosti, porušenie ľudských práv a všetkého, čo my považujeme za dôležité. Ehm, malá časť žien sa pomaličky dostáva na vplyvnejšie pozície v spoločnosti, ale ženy napriek tomu naďalej žijú vo veľkej chudobe. Napríklad eh, majú ťažkosti eh, presadiť sa Ehm, v niektorých oblastiach v meste napríklad je to jednoduchšie ako na vidieku. Ehm, situácia sa pomaličky zlepšuje, ale je potrebné ehm, dosiahnuť trvalé zlepšenie a rovnomerné v celých, kraj, v celých týchto krajinách aj v odlahlých regiónoch. Taktiež musíme sústreďovať mimoriadne na vidiecké oblasti, pretože tam situácia nenaznačuje, že by sa ľudské práva aj dodržiavanie zlepšovalo. Ďakujeme pekne, pani Korhola. Teraz má slovo pani Kretu. Ďakujem, pán predseda. Ako už povedali kolegovia, došlo k istému zlepšeniu v Afganistane, ale veľmi ma znepokojí, že situácia v Afganistane e, v prípade žien je takmer rovnaká ako pred desiatimi rokmi, keď bola podpísaná dohoda o e, dočasnej vláde s podvedením Hamida Karzaja. E, kvóty umrtnosti detí sú veľmi znepojujúce a taktiež e, fundamentalistické súdy a neustále útoky na ženy a dievčatá, ktoré e, buď idú do školy alebo snažia sa nejakým spôsobom zúčastňovať sa verejného života. Napriek pokroku, čo sa týka zastúpenia žen v parlamente alebo vo verejnej správe, afgánske ženy sú naďalej obeťami domáceho násilia, obchodovania s nimi, nútených manželstiev, taktiež nemajú dostatok e, zdravotnej starostlivosti a sú diskriminované zo strany polície sobotnejší výbuch na dievčenskej škole v Pakistane taktiež e, odzrkadluje situáciu dievčat tejto krajine e, a s ňou sa Európska únia snaží vyvinúť partnerstvo. Pritom toto partnerstvo e, výrazne podkopávajú tieto závažné porušovanie ľudských práv. Musíme vyviať tlak na afgánske a pakistanské orgány, aby zlepšili situáciu. Ďakujeme pekne, pani Kretu. Teraz má slovo pani Tunugo Onstein. Ďakujem. V začiatkom decembra medzinárodné spoločenstvo sa stretlo s afganskými orgánmi na konferencii v Bone. Afganistan sa zaviazal dodržiavať záväzky oblasti ľudských práv a zakotviť ich vo svojej ústave. Vrátanie rovnosti medzi mužmi a ženami. To samozrejme oceňujeme a Európska únia by to mala aj podporiť. Keď sa pozeráme e, na obdobie do roka 2014, e, keď sa stiahnu vojenské zložky z Afganistanu, Afganistan bude plne nezávislý v riadení svojho štátu, je nevyhnutné, aby dosiahlo táto krajina pokrok, e, aby sa podporovali mierové zložky vo vedení krajiny, aby Taliban neovládol všetky prvky vedenia mali by sme podporiť Afganistana v tomto úsilí. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. E, toľko prihlásenie rečnice. Teraz prejdeme k postupu KDI. Ako prvá dostáva slovo pani Gomeš. Pán predseda, nikdy nezabudnem na to, že ženy sa same podpaľovali v Arate, keď som navštívala tento región v roku 2008. Ženy naplňajú afgánske väzenia, tak ako utekajú pred rodinami, ktorých prenasledujú a znásilňujú. Nepochybujem o tom, že sa toho nezlepšilo príliš veľa od ukončenia vlády Talibanu, ale vieme, že teraz sa blížia obrovské rizika s rokovaniami s, Talibanom je nevyhnutné, aby Európska únia žiadala aby sa o ženách hovorilo v týchto rokovaniach a aby Afganistan dodržiaval medzinárodné záväzky, ku ktorým sa zaviazal v Pakistane, kde je veľmi živá spoločnosť. To nestačí. Eh, mať len ženy vo vysokej politike, ako napríklad ministerku zahraničných vecí. Je dôležité ukončiť diskriminačné zákony, ktoré sú naverené proti ženám, eh, ktoré prenasledujú ženy kvôli napríklad rúhaniu, ehm, nehodne zvoleným manželom a tak ďalej. Je potrebné dodržiavať doložky o ľudských právach a takáto doložka je v partnerskej dohode medzi EU a Pakistanom. Ďakujeme, pani kolegyňa Gomeš. Teraz dostáva slovo pán Tavareš. Ďakujem, pán predseda. Afganistan a Pakistan sú prípady, kde zaznamenávame tie najhoršie tendencie medzinárodnej eh, geopolitickej eh, situácie. Tam sa to taktiež spája s miestnymi negatívnymi tendenciami a používajú sa ako dočasný scenár medzinárodnej moci a potom prevláda tá miestna tendencia v tomto prípade negatívne prvky islamu. Pred niekoľkými rokmi sa ukázalo, že tieto situácie sa nedajú riešiť eh, vojensky, to už predsa vieme tisíce rokov. Teraz máme pri moci dočasnú vládu a tá nás vrátila o mnoho rokov do minulosti z hľadiska zákonov namierených proti ženám a diskriminačným zákonom, čo sa týka napríklad predávania žien a taktiež kolektívneho znasilňovania alebo iných činov musíme sledovať vývoj tejto situácie, najmä keď sa snažíme uzavrieť partnerstvo s týmito krajinami. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Repo. Vážený pán predseda, situácia žien v Pakistane a Afganistane je veľmi znepokojujúca a závažná. Už 10 rokov uplynulo od Peterburskej konferencie v Bone, a tam sa medzinárodné spoločenstvo rozhodlo pomáhať Afganistanu v budovaní novej spoločnosti. Dochádza k znasilňovaniu, k zneužívaniu, k pašovaniu žien, taktiež k núteným sobášom, k domácemu násiliu. E, to sa týka takmer každej ženy v Afganistane a policia je k tomu slepá a hluchá. Um, Taliban um, síce zaviedol isté práva žien do ústavy a taktiež e, zlepšil trošku situáciu z hľadiska prístupu k vzdelávaniu, ale predsa ženy sú diskriminované v spoločnosti. Ženy musia mať možnosť aktívne sa podielať na demokratickej činnosti spoločnosti. V Afganistane e, nesmú ostať ignorované ženy, ktoré predstavujú viac ako polovicu obyvateľstva celej krajiny. Žiaľ, situácia v Pakistane e, je rovnako zlá. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Repo. A v závere rozpravy vystúpi pán komisár Almunia. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým, čo sa týka Afganistanu, pri príležitosti poslednej konferencie v s EÚ spoločne s medzinárodným spoločenstvom opäť zdôraznilo, aké dôležité je dodržiavať práva žien podpredsednička Eštonová spolu s uh, pani Clinton sa stretla so skupinou afgánskych žien pred začiatkom konferencie, ktoré boli stavili veľkú inšpiráciu pre nás všetkým. Takže EU podporuje proces zmierenia v Afganistane. Tiež um, je potrebné um, vyjadriť sa k, k pokroku v oblasti ľudských práv v Afganistane od roku 2002. Situácia afgánskych žien v tejto spoločnosti však nadalej zostáva prekérna. EU ehm, e priamo o tejto veci hovorila s afgánskou vládou, pretože veľmi jasne si vyjadrila svoje stanovisko prostredníctvom verejných ehm, vyhlásení ale tiež aj potvrdila svoje stanovisko v záveroch rady z minulého júla a tiež opäť teraz v novembri zabezpečenie prístupu k spravodlivosti v prípade eh, domáceho násilia pre ženy je absolútne dôležitý prvok eh, pomoci EÚ, takže naša pomoc bude závisieť od toho, ako budú prijímať reformy v oblasti justície. EÚ je veľmi e, hlboko zapojené do tohto sektoru a očakáva, že Afganistan bude postupovať v tomto procese podpora alebo pod, dodržiavanie správ žien je jednoducho podmienkou pomoci európskych členských štátov Afganistanu. Európska únia a jej členské štáty môžu um, uplatňovať svoj vplyv len na báze podpory opatrení, ktoré budú uh, určené na zabezpečenie um, práv žien a tiež, e, čo sa týka rôznych porušení ľudských práv, ktoré sú uplatňované na ženách, jednou z najhorších je práve páchanie násilia. A EU neustále využíva svoj politický dialog s Pakistanom, aby poukázala na tému e, nedodržovanie týchto práv. Našim dlhodobým cieľom je zabezpečiť efektívnu implementáciu Euró- e dohovoru OSN na odstranenie akýchkoľvek foriem diskriminácie proti ženám, ktorým, ku ktorému sa pojil aj Pakistan. Um, takisto Európska únia príjma opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť prijímanie legislatívy alebo dodrženie legislatívy, ktorá by mala zabrániť akýkoľvek um, násiliu páchanému na, ženám, na ženách. Ďakujem, pán predseda. Predseda, ďakujem teraz pekne pánovi komisárovi Almuniovi a Celkovo bolo predložených 7 e, návrhov uznesenia a týmto je koniec rozpravy. Potom bude e, hlasovanie nasledovať po ďalšej rozprave.